žila e, e, e, svojim spolupracovníkom, aby nasolili túto otázku v rámci dialogu koncom januára. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár de Gucht. A tým pádom je uzatvorená rozprava a boli predložených 6 pozňujúcich návrhov z frakcie GUE, ALD, SAD a ECR a hlasovanie bude podľa vý rozpravy dnes povedia. Ďalej je na programe situácie ľudských práv Bahrania. Teraz má slovo pán Sultov na minútu. Uplynuli takmer dva roky, odkedy sme boli svedkami, ako bahrajnská vláda potlačila mierové demonstrácie s plynom, represiemi a mm, snahy o slobodu tlače e, sa končili vo väzni. A mm, iba jedným slovom oslovilo miestnych obyvateľov, povedala, prestaňte s tým. Je dobré, že v našom uznesení navrhujem zakázať e, vývoz e, slzotvorného plynu a niektorých ďalších technológií, ktoré sa používajú na represie Myslím si, že e, demonstranti, ktorí sa osmelili a vyšli von, prejavili obrovskú odvahu. Je dôležité, e, e, že mm, musíme preukázať podporu pokojnému protestu pred tým, ako vypukne občanská vojna je tiež dôležité aj e, napríklad o švedskom občanovi, e, ktorý je vo väzení v Bahrajne. Musíme aj im viedriť podporu. Ďakujem pekne, pán kolega Schlüter. A teraz pán kolega e, Tenok. Vážne pán predseda, to, čo sa deje v Bahrajne, odkedy sa začali E, protesty je nepriateľné. E, policia koná neproporčne a zabíja nevinných demonstrantov. Treba povedať, že zodpovední za tieto e, trestné činy musia sa postaviť pred spravodlivosť. Naša politická skupina zdieľa s ostatnými znepokojenie v súvislosti s pozbavením občanstva niektorých protestujúcich. Otázka nezajatosti justi e, súdnictva tiež e, sa široko diskutujú napriek tomu. E, Treba mať na e, e, zreteli e, tie výzvy, ktorým čeli ústavná monarchia v Bahrajnu a rizika pochádzajúce z Iránu. Mm, Dôsledky výsledky e, úspešnej snahy Irana e, e, povaliť vládu, ktorá je západná, by bola katastrofálna. Treba zabezpečiť vyšetrenie všetkých prípadov zneužitia. Nemám pochybnosti o tom, že celý parlament zdieľa názor mať stabilnú vládu v rajne a zabezpečenie demokracie a ľudských práv pre všetkých obyvateľov tohto kráľovstva. Teraz pani Veržia, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Bahrajn je naozaj súčasťou arabských krajín, kde tuniská revolúcia spôsobila mobilizáciu obyvateľstva a boli veľmi e, silno potlačení a pomohla saudská armáda, ktorá zohnala skutočne negatívnu úlohu už dva roky. Neustále pokračujú represálie a ľudské práva sa porušujú. Snažia sa nás presvedčiť, že ide o normálny a jednoduchý etnický či religiózny konflikt, ale nie je to tak. Za tým ide predovšetkým o to, e, o sociálne a ekonomické požiadavky, ale naše členské štáty nadalej rozvíjajú vzťahy s Bahrajnom, dokonca aj poskytujú zbranie, e, slodotvorný plyn a napríklad aj iný materiál, keďže Kedy konečne sa bude rešpektovať klauzula ľudských práv členskými štátmi? Kedy konečne zakážeme takýto export? To by bol, pán komisár, skutočne signál, aby EÚ bola na výške svojej a zodpovedala teda tej Nobelovej cene za mier, ktorú dostala. Ďakujem, pani kolegyňa Veržia. Teraz kolegyňa Antrikie nemá slovo. European... Ďakujem. V rámci delegácie Európskeho parlamentu som bolo v Bahrajne pred mesiacom a my v Európskom parlamente považujeme GCC a ich členské štáty za strategických partnerov EÚ a želáme si, aby politický dialog ako aj ekonomická spolupráca e, bola e, rozvinutá na tomto základe. Napriek tomu však nebudeme a nemôžeme ignorovať e, porušovanie ľudských práv v štátoch GCC a v Bahrajne osobitne. 7. januára Bahrajnský kasačný súd e, e, prikázal e, väzbu 17 aktivistov, vrátane pána Abdulhave a pána Abirhama Šarifa, a to dvoch z troch väzňov svedomia, ktorých sme navštívili v, na väzení Jav v Bahrajne, ktorí sú odsúdení na doživotie a vyzývam e, vedenie Bahrajnu, aby e, vy, e, prepustilo všetkých väzňov svedomia a podporovalo ozajstný dialog. Ďakujem pekne, pekne pani kolegyne Andrikiene. A teraz pani kolegyne Julan dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V rámci mm, arabskej eh, jary protesty v Bahrajne eh, mali svoj cieľ väčšiu politickú slobodu a eh, rovnosť pre šítov. Avšak tento zámer treba ešte stále naplniť. Bohužiaľ, vládnuce kruhy neumožnili otvorenú slobodnú rozpravu namiesto komunikácie s demokratickými protestami protestujúcimi nasilne zasahli voči ním. Došlo k prípadom, keď Bahrajn bohužiaľ porušoval e, práva a slobody, najmä práva jednotlivcov na pokojný protest, slobodu prijavu a digitálnu slobodu. Zároveň uznávam, že treba si uvedomiť aj určité pozitívne zmeny a reformy, napríklad menovania ombudsmana alebo zmeny e, vo e, väzení to, to, toto uznenie nie, nie snaží sa zasahovať do vnútornej politiky Bahrajnu, chce zabezpečiť dodržovanie e, základných ľudských a občanských práv bez dialogu s e, obyvateľmi šítmi, ktoré predstavujú väčšinu v Bahrajne. Bahrajnská vláda e, bude ísť smerom prečo demokracie. Náš parlament vyzýva bahrajnské úrady, aby pokračovali v reformách, aby e, odstranili e, faktické obmedzenia e, demonstrácie, aby oslobodili nezakonne väznených aktivistov a aby umožnili medzinárodným organizáciám pôsobiť v krajine. Ďakujem pekne, pani kolegyne Ojeland. A teraz kolega Repo, jedna minúta. Arvoisa puhemies, ihmisoikeustilanne Bahrainissa on pysynyt valitettavasti muuttumattomana. Um Napriek výzvam sa situácia v Bahrajne nezmenila. EU nastila Bahrajn minulý týždeň a stretli sme sa s politickými väzňami a situácia ľudských práv je vážna. Zároveň však musíme pochopiť geopolitickú hru na pozadí parlament e, týmto uznesením e, vyslal posolstvo dobrej vôle, no zároveň e, želeme, aby sľubené reformy boli vykonané štát Bahraň e, musí e, viesť vecný dialog s občianskou spoločnosťou Bahraňčania e, vyšli do ulic a žiadajú skončiť túto situáciu a vyžadujú viac demokracie v spoločnosti. Zahraničná služba EU a všetky členské štáty sa musia snažiť aby politickí väzni mohli byť oslobodení v Bahrajne. Ďakujem, pán kolega Repo. Teraz uh, rečníci v mene frakcii. Kolegyňa Vajtar na jednu minútu. Godátie kolēģi. Decembr nogalējas vadīja cilvēku... Vážení kolegovia, koncom decembra e, spolu s e, Výborom pre ľudské práva aj delegáciou sme vycestovali do Bahrajnu. Stretli sme sa s predstaviteľmi vlády v ostatnom čase e, e, e, vo výbere sa tam tiež rokovala. Som veľmi rada, že teraz sa to dostalo na program ako naliehavá záležitosť. Sú tu odvodené požiadavky, napríklad zrušenie nelegitívnych rozhodnutí súdov, zabezpečiť slobodu, bezpečnosť ale došli, e, došlo k určitým pozitívnym e, e, pozitívnym prejavom, napríklad systém nezávislého vyšetrovania činnosti policie, takisto aj príslušníci policie, ktorí konali násilne, boli volení na zodpovednosť. Na, umožnili nám možnosť navštíviť väznice, stretnúť sa s politickými väznemi nechceme mať jednostranné závery a chceme podporiť Bahrajne. Ďakujem pekne. Teraz pani kolegyňa Gurma, jedna pol minúty. Ďakujem pekne. Napriek určitému pozitívnemu vývoju vrátanie poskytnutia volebného práva ženom. Situácia s ľudskými práva v Bahrajne počas ostatných dvoch rokov sa začala zhoršovať. Existujú e, informácie o mučení využitie zbytočného násilia voči mierovým eh, demonstrujúcim a väznenie aktivistov. Medzinárodné eh, organizácie novinári nemajú možnosť eh, pôsobiť v krajine. Táto situácia nie je v záujme bahrajnskej vlády. Ratifikácia medzinárodného dohovoru o ľudských právach by pomohla obnoviť dôveru medzinárodného spoločenstva. Navyše vytvorenie medzinárodných monitorovacích mechanizmov majú dôležitú úlohu na, pri zabezpečení implementácii týchto rozhodnutí. Občania Bahrajnu musia mať právo vyjadrovať politickú vôľu slobodne, e, e, či už vo forme demonstrácie alebo prostredníctvom e, sociálnych sietí. Dúfam, že nasledujúce voľby v roku 2014 budú prebiehať v demokratickej atmosfére a bude pokračovať aj účasť žien v politickom procese. Ďakujem. Ďakujem, kolegyňa um, Gomaj. Um, tlmočníci robia um, to, čo je možné, ale keď uh, prestanú tlmočiť, tak aj tak budete musieť prerušiť svoje prejavy. Preto vás žiadam, keď čítate texty, aby uh, ste uh, im nechali trochu času a medzi tým sa aj nadýchli. Teraz kolega Grobačík na jednu minútu. Ďakujem, pán predsedajúci. Porušenie ľudských práv e, je e, trestným činom a to nesmieme tolerovať v akémkoľvek e, štáte. Je nepredstaviteľné, že by sme boli mm, pokojní voči takému dokonaniu štátov. Bahrajn patrí k Ukrajinám, kde mm, ľudské práva notoricky sa porušujú a represie sú zamerané na kresťanov, dochádza k vraždám a diskriminácii, častokrát E, s tým súhlasajú e, štátne predstavitelia. Európsky parlament odsudil už takéto konanie pri viacerých príležitostiach. To však nestačí, aby sme iba vyjadrovali svoj názor. Je dôležité konať a to tak, aby sa e, skoncovala s, s takýmto správaním sa. Máme určité nástroje, ktoré by sme mohli použiť na Mm, ochranu kresťanov a nekonanie je prejavom slabosti alebo tolerancie takéhoto e, mm, páchania voči, mm, zločinov voči kresťanom. Ďakujem pekne, pán kolega Grobáček. A teraz kolega Murphy, jedna minúta. You, for... Ďakujem, pán predseda. Úskoro dva roky ľudia v Bahrajne um, trpia um, neuveriteľné represie autokom z režima, ktorý nechce um, ustúpiť a dať priestor ľudským právom a demokracii. Odhaduje sa, že bolo vykonaných viac ako 100 eh, mimo súdnych poprav. Za posledné dva roky a viac ako 200 ľudí vrátane neplnoletých eh, bolo uväznených kvôli účasti na protestoch. Viaceré prípady únosov, eh, mučenia a sexuálneho násilia boli zadokumentované testovaných. E, e, je to chore pokrytectvo, že zatiaľ čo e, najväčšie kapitalistické veľmoci hovoria o demokracii v tomto regióne. Na jednej strane USA, Británia, na druhej strane naďalej dodávajú tomuto režimu zbrania a osobitne dodávajú slzný plyn, ktorý sa používa bez rozdielu aj v, na sídliskách a e, všetky podpory tomuto režimu musia byť zrušené a 5. flotila USA musia byť e, odstranená z tohoto regiónu a e, rokovania s Bahranom musí byť ukončené a ja opäť vyjadrujem moju podporu aktivistom z Bahrajnu v ich boji za zmenu spoločnosti. Ďakujem kolegom Murphy, teraz ďalší prihlásený rečníci, na začiatok kolega Lišek. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Európska únia musí vyslať veľmi jasný signál bahrajnským predstaviteľom v tom zmysle, v zmysle že ústavné zmeny, ktoré vyrušujú, vylepšujú situáciu v oblasti ľudských práv, práv žien, eh, budeme podporovať, nebudeme však podporovať porušenie ľudských práv, represie e, voči opozícii alebo využitie e, ako výhovorky e, využitie boj proti terorizmu ako výhovorky pri takomto konaní. Mali by sme jednoznačne odsúdiť takéto postupy Takisto musíme si dávať pozor, aby sme nie, celkové obyvateľstvo e, krajiny. Ďakujem pekne, pán kolega Lišek. Je to e, e, e, žiadosť o slovo v rámci postupu keďže alebo je to modrá kartička pán e, e, Lišek? Súhlasíte s e, otázkou? Nech sa páči, pán Šťastný. E, Soník, A, e, pán Sonia. Chciałbym zapytać, czy e, mój kolega... Rád by som sa opýtal, či ctený kolega vie, že situácia v arabských krajinách je komplikovanejšia, ako si myslíme. Navštívil som Bahrajn a je to jediná krajina v tejto časti sveta, ktorá umožňuje e, e, e, budovanie kostolov pre kresťanov. A mm, veľmi veľký počet ľudí navštevuje aj bohoslužby Ďakujem veľmi pekne eh, za eh, doplňujúcu otázku alebo pripomienku. Veľmi dobre som o tom informovaný. Myslím si, že som jasne povedal, že treba rozlišovať to, čo je dobre, čo je pozitívne. Všetky tieto eh, zmeny, ktoré sú oznamované, sú nepochybne demokratické. Treba však zároveň odsúdiť tie druhy konania, ktoré sú v rozpore s týmito záväzkami, najmä v oblasti ľudských práv. Ďakujem pekne, pán kolega Líšek. Pani kolegyňa Salva má... Pán kolega. Ďakujem, pán predseda. I keď zrejme nemáme všetky podrobné informácie, pokiaľ ide o závažnosť porušenia ľudských práv v Bahrajne, je jasné, že treba e, viedriť e, veľké znepokojenie v súvislosti s vývojom situácie v tejto krajine. Medzinárodný dôraz by mal byť teraz na podporu pozitívnych prvkov vývoja. Je pozitívne, že e, kráľ Hamal a jeho vláda schválili činnosť nezávislej vyšetrovacej komisie a treba e, zistiť, či toto schválenie e, e, budú sledovať skutočné zmeny v teréne. Je pre mňa veľmi dôležité sú narušenie práv detí a to je vyslovene otrasné a bahrajinské úrady musia s tým skoncovať všetky represie, štátne represie majú jedno spoločné, bez ohľadu na to, kde sa konajú, alebo bez ohľadu na to, nakoľko sú e, silné príslušné orgány. V konečnom dôsledku sú odsúdené na neúspech. V súčasnom svete nie je možné braniť ľuďom získovať informácie o tom, čo sa deje v krajine, aj represie. Či už ide o porušenie ľudských práv, alebo iné, sa, takéto represie skôr, skôr alebo neskôr skončia. Ďakujem, kolega Savama. A teraz e, ideme k spontánnej rozprave. Aj teraz máme príliš veľa prihlásených a žiadam vás o porozumenie, aby som sa že sa obmedzím na kolegov, ktorí doteraz nedostali slovo. Na začiatok má slovo kolegyňa Šilevská. Dziękuję bardzo dobrze pan wymówił moje nazwisko. Obowiązkiem Parlamentu Europejskiego jest... Veľmi správne ste e, vyslovili moje mena je e, našou povinnosťou tohto parlamentu, aby sme venovali pozornosť všetkým prípadom porušenia základných ľudských práv. Opätovne e, e, musíme riešiť porušovanie ľudských práv v Bahrajne. Bahrajnská vláda stále používa násilie voči svojim občanom, ktoré, ktorí volajú po reformách. O tom svedčí aj rozhodnutie odvolovacieho súdu v Bahrajne, ktorý potvrdil E, e, e, do životie, ktoré dostali vedúci predstaviteľa minuloročných protestov. A preto našou povinnosťou je odsúdiť všetky prípady nezákonného konania v rozpore s ľudským dôstojnosti. Volám, aby sme konali s tým, aby aktivisti sa dostali na slobodu v Bahrajne. Ďakujem pekne, pani kolegyne Čiblevska. Teraz pani kolegyne Makovej. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A ja by som eh, chcel sa vydriť o nasilí páchanom voči eh, maloletým. Počas ostatných mesiacov eh, približne 80 maloletých vo veku 18, 8 až 17 rokov boli väznení E, spolu s dospelými. Muhammad Muhammad, 16-ročný e, chlapec zo Sitri, bol odlečený z domu e, začiatkom decembra a sa dostal do väzenia a bol nes- nemal možnosť spojiť sa ani s rodinou, ani s právnikom. Po niekoľkých dňoch ho poslali do iného väzenia a napokon ho oslobodili 20. decembra. Nikdy nebol z ničoho obvinený a nik nevie, prečo ho zaistili. To je iba jeden príklad. A chcel by som, chcel by som vyzvať eh, bahrajnské úrady, aby okamžite skoncovali s takýmito prípadmi zistenia alebo agresie voči maloletým. Eh, častokrát súvisí to s tým, že maloletí spolu s dospelými sa zúčastňujú protestov. Právo na protest je právom, ktorý treba respektovať a musia to robiť aj bahrajnské úrady. Súdny systém v Bahrajne by mal zabezpečiť eh, nezaujaté vyšetrenie a treba potresať vinných.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 arabskej jary vyšli do ulic aj obyvateľia Bahrajnu, ktorí žili reformy a dodržovanie zásad demokracie. Vo februári minulý rok obehli e, dva roky od prvých e, pokojných demonstrácií a bahrajnská vláda e, neustále brutálne potlača všetky demonstrácie a mučenie a zatýkanie účastníkov je každodenná prax a Bahraň sa oficiálne ehm, zasadil o eh, vykonanie demokratických reforiem aj na mm, dodržovanie ľudských práv a ehm, tiež ehm, boli eh, prijaté odporúčania pre dodržovanie ľudských práv OSN a my očakáme, že bahraňská vláda bude dodržovať tieto záväzky. Môžeme môžeme len e, presadzovať dlhodobé riešenie, ktoré umožní stabilizáciu mieru a bezpečnosti v tomto štáte. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A záverom postupu, keďže aj pani kolegyňa Basescu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Situácia s ľudskými právami v Bahrajne e, e, stále nás znepokojuje. Rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorým potvrdil e, verdikty voči 13 e, aktivistom pre ľudské práva potvrdzuje, tom, potvrdzuje to, že právny systém e, Bahrajnu nedokáže podporiť základné ľudské práva. Nemenej má znepokojuje tá skutočnosť, že aj práva dieťaťa sa častokrát v tejto krajine ignorujú. Veľký počet detí sa zaistuje, deti sa odsudzujú ako dospelí a existujú aj správy o mučení E, e, maloletých. Myslím si, e, že je nevyhnutné reformovať justičný systém a policajný systém v Bahrajne iba to zabezpečí rešpektovanie základných ľudských práv v tejto krajine. Takisto je situácia žien v tejto krajine by sa mala zlepšiť. Ďakujem pekne pani kolegyne Bezesku. Postup aj tým e, je uzavretý a záverom by som chcel požiadať slovo, o slovo pána komisára de Guchta. Vážne pán predsedajúci, ctení poslanci, dovolte, aby som predovšetkým viedril uznanie úlohy tohto parlamentu e, a jeho snahy e, zabezpečiť, aby situácia v Bahrajne bola prioritou pre EU e, Bahrajn i e, veľmi zaujíma pani vysokú predstaviteľku e, blahobyt obyvateľov a vyhybanie sa násiliu sú v stredobode našej pozornosti. Viaceré vyhlásenia a viaceré kontakty pani Eštenovej so svojimi kolegami vrátanie stretnutie s kráľom tomu svedčia. O tom svedčia napriek tomu, že po všetkých tých prípadoch väzenia vo februári minulého roku E, e, roku 2011 treba povedať, že respektovanie ľudských práv e, je v stredobode pozornosti, i, avšak musí sa to dostať na pevnejší základ. Minulý týždeň pani vysoká predstaviteľka vyjadrila veľké znepokojenie s rozhodnutím odvolacieho súdu potvrdiť odsúdenie 13 aktivistov. Sme presvedčení, že v záujme zmierenie treba prejaviť E, e, e, milosť voči všetkým ľuďom odsudeným v Bahrajne po udalostiach z roku 2011. Návrh dialogu korunného princu zbudzuje nádej. Voláme po všetkých zúčastnených, aby využili dynamiku a pripravili pôdu pre dlhodobo držateľné reformy. Rád by som využil túto príležitosť a vyzval bahrajnskú vládu, aby plne splnili odporúčanie asilního komisie, aby splnili záväzky, ktoré sa e, prevzali počas e, pravidelného posúdenia sa v Bahrajne e, v novembri. Je to dôležité, aby E, e, e, sa vytvoril komplexný vnútroštátny dialog, ktorý bude riešiť otvorené otázky z dlhodobého hľadiska. Zároveň by som chcel vyzvať bahrajnskú vládu, aby riešila sociálno-ekonomické problémy bahrajnských obyvateľov. Európska únie je pripravená podporiť Bahrajn v snahe o zmierenie a prostredníctvom poskytnutia pomoci a odbornej skúsenosti a napokon E, vítam e, príspevok podvýboru pre ľudské práva po návšteve delegácie členov tohto podvýboru e, v Bahrajne koncom roku 2012 a vyjadrujem vysoké ocenenie vyvážených odporúčaniam. Ďakujem pekne, pán komisár de Lucht. Rozpráva je tým pádom ukončená. Máme 6 navrhov uznesenia od zelených EKR zelených AD eh, a SNP.